správy 25. a 26. júna. Pri tejto téme nebudeme mať postup catch teda spontánne vystúpenie. Dávam slovo pani Lukaševica, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu než prejdem k jednotlivým bodom programu, chcela by som povedať, že toto je posledné plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu počas lotišského predsedníctva a je to ešte aj počas dňa, kedy moja krajina oslavuje dôležitý sviatok, e, sviatok e, e, polovice leta, ako my to nazývame. A ja budem teda hovoriť eh, spolotišsky práve na eh, v rámci tohto sviatku. Myslím si, že eh, je to veľmi dôležitá rozpráva, ktorá sa týka prípravy Európskej rady. Je to mimoriadne dôležitá udalosť na záver, Európs- záver Európskeho semestra. Pokiaľ ide o program Európskej rady, ten je dosť nabitý. Hlavy štátov budú rozhodovať o migrácii, otázkach bezpečnosti, o ekonomickom riadení. A prvnež prejdem do detajlov, chcela by som vás informovať o výsledkoch neformálneho rokovania hlav štátov eurozóny. Ehm, to bolo stretnutie na báze iniciatívy pána Tuska a cieľom bolo zabezpečiť eh, väčšinu, väčšiu jasnosť do toho, aká je situácia ohľadom Grécka. Pokiaľ ide o situáciu Grécka, eh, toto bolo prediskutované, aj pokrok, či bol dosiahnutý medzi Gréckom a medzinárodnými veliteľmi. A touto schôdzou chcel pán Tusk zmeniť tú dynamiku vývoja tým, že sa do toho vniesol určitý nový pozitívny impuls a naozaj aj ten pondel, tá pondelková schôdza priniesla tento impuls, tak ako aj už uviedol um, predseda Tusk, e, v podstate došlo k um, novej, novému prístupu aj medzinárodných veriteľov a tento nový prístup bol v, ocenený ako krok správnym smerom, ale je treba, aby za tým nasledovali ďalšie detálnejšie kroky a premiér aj Cypras aj ostatní e, pracujú intenzívne tak, aby dnes večer na schôdzi eurozóny už boli k dispozícii výsledky, ktoré e, by mali viesť k konkrétnemu reformnému programu, ktorý bude potom odprezentovaný hlavám štátov a vlád zajtra. E, teraz, keď sa vrátim späť k programu Európskej rady a začala by som teda témou e, migrácie. Toto určite je jeden z najdôležitejších e, tém, o ktorých sa bude diskutovať zajtra na Európskej rade. A ako všetci veľmi dobre vieme, už v apríli 2015 Európska rada prijala opatrenia k mimoriadným opatreniam, aby sa bránilo e, ďalším úmrtiam v mori a hľadali sa nové spôsoby riešenia ako si poradiť s obchodníkmi, s ľuďmi. Mnohí takisto aj členy Európskeho parlamentu mali za to, že výsledky Európskej rady tejto, na tomto zasadnutí neboli postačujúce a už teraz môžem povedať, že ani to nebolo úlohou Európskej rady v tej chvíli, aby vyriešila všetky potenciálne problémy, ktoré s migráciou súvisia. Takže, pretože toto je problém, ktorý e, nemá e, rýchle alebo krátkodobé alebo okamžite viditeľné riešenia. Dlhodobé riešenie len keď sa k tomu bude prístupy holistickým spôsobom a tie sa bude musieť všetko oplatňovať krok za krok krokom postupne. Zajtra diskusia na Európskej rade bude predstavovať ďalší krok v implementácii tohto prístupu a za niekoľko mesiacov, ktoré prešli od aprílovej schôdze Európskej rady, rada aj s komisiou eh, poskytli viaceré príspevky pri hľadaní riešenia predsedníctvo Európskej komisie a Európska zahraničná služba predložili eh, predsedovi rady už cestovnú mapu, ktorá by, ktorá by mala implementovať rozhodnutia z apríla. Komisia pripravila správu o Európskom programe v oblasti migrácie. Rada už hneď začala pracovať na rôznych aspektoch a zároveň aj na konkrétnych aspektoch e, z hľadiska implementácie jednotlivých prvkov programu pre migráciu. A zajtra Európska rada bude venovať osobitnú pozornosť troch prvkom týchto politik. Prvá vec bude presídľovanie reintegrácia, druhá, druhý bod e, návrat, návraty a readmisie a po tretie spolupráca e, s hostiteľskými krajinami a tranzitnými krajinami E, toto sú vlastne jednotlivé prvky a integrovaný prístup e, vyžaduje poskytnutie pomoci tým, ktorí ju budú potrebovať, ale zároveň to nebude postačujúce, budú musieť i to, tie, tieto krátkodobé riešenia ísť ruka v ruke s dlhodobým riešením aj s riešením nelegálnych migrantov. E, nie je žiadne tajomstvo, že prebiehajú momentálne veľké rokovania aj o otázkach relokácie či premiesňovania utečencov. No, včera diskusia na Rade pre všeobecné otázky poukázala na to, že je tu nevyhnutné dosiahnuť konsenzus pri hľadaní riešenia týchto víziev, ktoré prináša do sebou migrácia. Treba nájsť nejakú rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou, pretože tieto tvoria veľmi dôležitú časť migračnej politiky EÚ. Ministeri preukázali svoju pripravenosť hľadať riešenia, hľadať ehm, ehm, kroky, ktoré by viedli k riešeniu tejto patovej situácie. A táto situácia je naozaj mimoriadná a tie treba zabezpečiť aj pomoc e, tým krajinám, ktoré sú v prvej línii e, tohto problému. Je treba nájsť pre rôzne dôležité určité politické otázky, pretože sú tu rôzne témy a rôzne názory na to, ako by mali reagovať európske štáty na túto situáciu, aká má byť úloha jednotlivých členských štátov, preto Európska rada musí byť viac zapojená a musí e, nás dobre informovať všetkých o tom, aké e, kroky sa rozhodla prijať toto si je veľmi citlivá téma a naozaj e, nejaké rýchle alebo urychlené riešenia k dispozícii nie sú. Dnes sme sa dozvedeli, že Maďarsko jednostranne zastavilo oplatňovanie Dublinského dohovoru. No už takéto jednostranné postupy nie sú riešením, len s prostredníctvom dialogu a spoločným postupom a postupným implementovaním, aký sa nám podarí nájsť riešenie na tieto výzvy. Ale ako som už uviedla, holistický prístup je práve tým najdôležitejším a najdôležitejšie je potom tá implementácia do praxe a to je veľmi dôležité tak z hľadiska krátkodobého, ako aj z hľadiska dlhodobého. A je už teraz jasné, že výzvy migrácie určite budú na našom programe ešte dlhú dobu a bude táto intenzívna práca pokračovať aj po skončení Európskej rady. Vážení poslanci, ďalší bod programu Európskej rady je venovaný bezpečnosti a jej výzvam interná a externá bezpečnosť Európskej únie, tá teraz e, je pod silným tlakom. Európa e, a aj svet sa výrazne zmenili. V súčasnosti žijeme v úplne inej geopolitickej situácii. A Európska rada skúma prácu, ktorú vykon, sa, ktorá sa vykonáva v oblasti vnútornej bezpečnosti a počas lotičského predsedníctva rada urobila veľa preto, aby posilnila bezpečnosť v Európskej únii a 16. júna rada potvrdila a schválila obnovenú stratégiu Európskej únie v oblasti vnútornej bezpečnosti a príspevok Európskeho parlamentu bol vzaný do úvahy. My sme e, zabezpečili alebo, alebo e, navrhli pokrok vo viacerých otázkach, zlepšenie výmeny informácií medzi kompetentnými orgánmi členských štátov od 1. júla Európs vzniká európska eh, jednotka, ktorá bude podávať informácie o internetovom obsahu eh, ale my musíme pokračovať ďalej v práci, Eh, vykovávanie prísnených kontrol na eh, vonkajších hraniciach eh, Európskej únie. Tiež musíme pokračovať v prácach na smernici o znamoch pasažierov a tiež rada ako požiadala Európsky parlament, aby vyjadrili svoju pozíciu k tomuto, aby sa mohol začať už trialog. Podobne ako ide v otázky migrácie, predsedníctvo spolu s Európskou zahraničnou službou pripravilo alebo pripravuje správu správu pre Európsku radu v otázke boja proti terorizmu. Keď, pokiaľ ide o externé aspekty, Európska rada bude mať diskusiu o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike a aký sa dosiahol pokrok, to bude vyhodnocované e, od záverov rady v roku 2013, teda konkrétne zasadnutia v decembri. Tieto diskusie budú prebiehať e, už za výrazne inej e, situácie z hľadiska víziev nesmieme zabúdať na to, že sme sa dohodli na tom, že budeme mať novú e, operáciu Uniform Med e, v Stredomorí a tá, na toto potrebujeme novú stratégiu a Európska rada požiadala vysokú predstaviteľku, aby pripravila takúto stratégiu. A my taktiež požiadame aj vysokú predstaviteľku, aby viedla práce, e, ktoré vedú k príprave strategickej komunikácie. Je to dôležitý krok, e, pretože sú tu rôzne dezinformačné kampanie zo strany tretích strán. E, Včera či diskusie na Rade pre všeobecné otázky viedli k posilneniu európskej komunikácie a nové výzvy poukazujú na to, že musíme spoločne pracovať viac a nájsť nové riešenia rôznych hybridných hrozieb, ktoré tu sú, preto bolo dôležité aj zábery z 18. mája tejto Rady pre všeobecné otázky. Sú tam určité návrhy, ako riešiť hybridné hrozby, ako e, pripraviť príslušné kroky do konca tohto roku a očakávame od Európskej rady, že požiada o mobilizáciu európskych nástrojov. A my ako predsedníctvo očakávame, že takéto e, témy zostanú aj pravidelne na stole na riešení európskej, na riešenie Európy. E, vážení kolegovia, určite sú tu e, ďalej všetky tieto otázky súvisia aj s hospodárstvom a s ekonomikou. Ekonomické indikátory naznačujú, že situácia sa v ekonomickej oblasti zlepšila a predpovede sú, že povedie európske hospodárstvo 1,1% a na budúci rok by to dokonca malo byť 2,1%. Nezamestnanosť e, klesá a pozit- pozitívne výsledky sú vnímané aj vďaka vonkajším faktorom, ako aj vnútorným politikám, ale to ešte iba začiatok. Budeme musieť ešte veľa pracovať tak, aby ekonomický rast bol dlhodobým a trval udržateľným v výnočnom koordinačnom cykle európskej politiky, teda v európskom semestri, ktorý sa práve skončil. Tam boli dôležité tri priority na podporu investícií, implementácie štrukturálnych reforiem. A pārējo lietu padomē un rīt tiks apstiprināts Eiropa Eiropadomē. Tlmočníci sa ospravedlňujú, ale niečo sa stalo s eh, vysielaním, s kvalitou vysielania na eh, anglickom kanáli. Anglický kanál ne, ne, Anglický kanál má určité technické problémy, ako si spätnú väzbu. <laughs> Vyzerá to tak, že problém je už asi vyriešený. Teraz e, zdá sa, že už nie. Opäť je to isté, keď sa zapol mikrofón. Tuota ja Veidola. il problema è nella cabina lettone, quindi un attimo. tlmočenie do angličtiny momentálne funguje, keď to tlmočník testuje. Godātie deputāti, kā jau es Vážení poslanci, ako som spomenula, v oblasti ekonomického riadenia jedno z priorít lotušského predsedníctva bolo zabezpečiť úspešnú implementáciu európskeho semestra v novej zlepšenej podobe. A analýza podľa jednotlivých krajín bola publikovaná už predtým a bola venovaná veľa väčšia pozornosť odporúčaniam podľa jednotlivých krajín. Toto vlastne podporuje implementácie štrukturálnych reforiem a tieto reformy sú dôležité pre e, zlepšenie európskej konkurencie schopnosti a obnovu európskej hospodárstva. Lotišské predsedníctvo zabezpečilo alebo poskytlo dobrý základ pre pravidelné diskusie, najmä o tých štrukturálnych reformách a rada takisto urobila veľa e, pri vytváraní podmienok pre dlhodobý a trvalodržateľný ekonomický rast. Uvediem niekoľko príkladov, predovšetkým e, z krátkodobého hľadiska. V rekordne krátkom čase sa nám podalo dosiahnuť na Európskom investičnom fonde strategickom. Chcela by som poďakovať naozaj parlamentu, komisii za vynikajúcu prácu, ktorá viedla a dúfajme, že povedie k pozitívnemu hlasovaniu dnes večer. E, po druhé, rada za týchto 6 mesiacov venovala veľa pozornosti využitiu potenciálu spoločného trhu aj z hľadiska znižovania prekážok a podpory digitálneho vnútorného trhu. Vieme, že keď nebudeme konať, riešiť e, výzvy digitálneho veku, tak e, stratíme zamestnanosť aj rast, aj hospodárskú alebo schopnosť. Digitálne technológie hrajú osobitnú úlohu v inovácii a ekonomickom raste a bolo to tiež zaznamenané aj ministrami pre, na Rade pre všeobecné otázky. A keď sme do úvahy digitálnu stratégiu pre vnútorný trh, tak Európska rada venovala osobitnú pozornosť tejto téme a to by malo zabezpečovať digitálne fungovanie vnútorného trhu, ale s tým súvisia aj iné otázky. Čiže je tu potrebné zabezpečiť silný impuls aj pre príslušné právne akty, aby mohlo dojsť k finalizáciu trhu a lotišské predsedníctvo sa maximálne snažilo, aby dosiahol sa prok, takisto aj v oblasti oblasti ochrany údajov, telekomunikačnom single market, ehm, smernica o bezpečnosti siete a takisto Európska rada bude venovať pozornosť finalizácii Európskeho a Európskej menovej únie. 22. júna bola tu spred práva predsedníctva, ktorá bola publikovaná a Európska rada bude mať prvú rozpravu E, na túto tému počas luxemburského predsedníctva a počas luxemburského predsedníctva sa bude pokračovať ďalej na e, témach, e, ktoré sú otvorené Správa obsahuje určité odporúčania z hľadiska toho, ako najlepšie riešiť a zvládať ekonomickú a menovú úniu. A zajtra sa o tomto tiež bude diskutovať aj na rade a ja pokiaľ ja viem, tak je tu množstvo dobrých nápadov, ktoré by mali viesť k tomu, aby Európska menová únia bola trebale udržateľnejšia a odolnejšia a aby sa posilnili štruktúry z dlhodobého hľadiska. Chcem dôrazniť, že treba urobiť veľa na podporu konvergencie a sú tu určité rozdiely medzi členmi e, eurozóny a ich e, rôzna úroveň, to môže byť e, budúcou hrozbou pre budúcnosť. Vážení poslanci, ako vidíte, agenda Európskej rady je naozaj plná vysokých dôležitých tém, horúcich tém. Ja som si prišla vypočuť vaše názory, vaše stanoviska a teším sa na intenzívnu spoluprácu. Ďakujem pekne. Grazie, la del Ďakujem predsedníctvu rady. A teraz dávam slovo prvému podpredsedovi Európskej komisie, pán Timmerman. Euh, Ďakujem, vážený pán predseda, dámy poslankyne, páni poslanci. E, keď sa predseda komisie Juncker 15. júla minulého roku obrastil na vaše zhromaždenie, povedal, že jeho hlavnou misiou je obnoviť mosty v Európe. Budovať mosty v Európe to je úloha vyslovene európska a preto tu nie je teraz. On by bol býval veľmi rád teraz tu medzi vami, ale on e, sa teraz snaží vybudovať e, mosty s Gréckom práve v tejto chvíli. E, to, čo sme v posledných mesiacoch aj dňoch urobili spolu s Gréckom, tak to je budovanie mostov, pretože Európska únia tu nie je na to, aby vylúčovala, ale aby zapájala. My potrebujeme permanentný dialog založený na porozumení a vzájomnom rešpektovaní. Nie je to vždy ľahké, e, nie je to jednoduchý proces, ale dospejeme e, do cieľa, keď každý bude e, budovať ten svoj most. A my musíme nájsť dohodu tento týždeň o Grécku. Čas tlačí. Takže my musíme ísť priamo k cieľu. Nie, už nie sú možné žiadne predlžovania. Je tu požiadavka reagovať na očakávania trpiacich Grékov. A ja, komisia, predseda Juncker, toto si my myslíme. Pre nich my pracujeme, aby sme im pomohli bojovať proti nezamestnanosti, proti sociálnej prekernosti, neistote, aby sme vybudovali budúcnosť na solidných a pevných základoch, ale na to musíme každý prijať svoju mieru zodpovednosti. Grécka vláda, Euroskupina, Medzinárodný menový fond, Európsky parlament, Európska komisia. Všetci sa musíme zaviazať, aby Grécko e, vykročilo novým smerom k rastu, zamestnanosti a investíciám vďaka reformám, ktoré uskutoční, ale aj vďaka európskym fondom od okamihu, keď všetky e, podmienky pre dohodu budú splnené, komisia bude pripravená zaktivizovať, respektíve reaktivizovať 35 miliard z európskeho rozpočtu na podporu Grécka. Predseda Juncker e, navrhne riešenia, aby uľahčil absorpciu štrukturálnych fondov a európskych investícií, a i hneď prostredníctvom predfinancovania mobilizoval dôležité sumy, aby sa spustili e, projekty v reálnej ekonomike. A iba ako silní partnery dokážeme nájsť takú dohodu, ktorá bude akceptovateľná pre všetkých a my veríme, že sa tomu tak stane po Európskej rade, ktorá nás čaká v nasledujúcich dvoch dňoch. Budovať mosty E, tomu musíme venovať naše úsilie počas tejto Európskej rady. Samozrejme, najskôr sa budeme venovať otázkam spojeným s migráciou, pretože to je oblasť, kde sa môže prejaviť európska solidarita. Áno, migrácia. Ja som sa zúčastnil včerajšej rady a my sme niekedy naozaj prekvapení, s akou ľahkosťou niektoré členské štáty sa dožadujú solidarity ale sú dosť e, neústupčivé, keď sa solidarita žiada od nich. My všetci e, hovoríme, že je dôležité reagovať na migračnú humanitárnu krízu, s ktorou všetky krajiny sú konfrontované. Musíme to urobiť, pretože všetci s tým skôr či neskôr budeme konfrontovaní. A to je teraz e, dôležité a dôležité a naliehavé je, aby sme sa dohodli na tom, čo urobíme, pretože európska solidarita by nemala byť iba e, prázdnym slovom alebo slzami prelievanými nad tragédiami v Stredozemnom mori. My by sme mali dostať našim hodnotám. A minúta ticha počas Európskej rady e, by nemala byť nasledovaná mesiacmi ticha, keď čakáme na odpoveď. A my teraz musíme urobiť to, že podáme ruku týmto nešťastníkom, ktorí e, vystavujú život nebezpečenstvu, opúšťajú krajiny, ktoré sú zmietané konfliktami a hľadajú medzinárodnú ochranu, na ktorú majú plné právo. To je otázka rešpektovania ľudskej dôstojnosti. My musíme tiež prejaviť našu solidaritu aj voči členským štátom, ktoré často čelia silným migračným tlakom. Dnes je to Taliansko a Grécko, zajtra to môžu byť iné krajiny. Vo všetkých prípadoch sú potrebné e, mechanizmy prejavu solidarity a my ich teraz musíme vytvoriť, musíme konať spoločne a nemôžeme vystupovať jeden proti druhému. Teraz, nie zajtra, aj teraz zomierajú ľudia v Stredozemnom mori. Musíme byť jasní. My tu nehovoríme o kvótach, keď hovoríme o ľudských bytostiach. To je nedorozumenie, to je kľúč k redistribúcii, to nie sú kvóty. My hovoríme o kvótach, pokiaľ ide o právo na azyl. My všetci máme povinnosť byť solidárni. Prezident Juncker teda bude pevne brániť návrhy komisie o relokalizácii a e, prijatí e, utečencov, pretože tieto návrhy sú potrebné a zabezpečujú rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou. Žiadny členský štát nám nepredložil lepšie riešenia. Hovoria nám, často my nechceme toto, ale nikto nám nepovedal, e, aké sú alternatívne riešenia. A ja trvám na tom, opakujem, trvám na tom. Rozdelenie e, týchto ľudí do členských štátov sa musí robiť efektívne, pretože skúsenosť nám ukázala, že ak títo dobrovoľníci, ak je to na dobrovoľnej e, báze, tak to nefunguje. Takže bude potrebné, aby sme sa do konca júla dohodli nad praktickými spôsobmi solidárneho a vyváženého rozdeľovania do jednotlivých členských štátov, aby sme tieto opatrenia čo najrychlejšie spustili. Naša dnešná e, neaktivita bude e, taká, bude veľmi tvrdá a cena bude veľká. Keď nebudeme teraz nič robiť a nebudeme solidárni, to bude znamenať, že my negujeme svoje hodnoty, e, na ktorých nám tak veľmi záleží. My veľmi dobre vieme, že sú krajiny, ktoré majú opt-in, iné majú opt-out, ale Európa je tým dôveryhodnejšia, čím viac e, dáva podporu tým menším a keď koná jednotne a solidárne. A ja som skutočne rád, že Írsko, ale aj Norsko, Švajčarsko a Lichtensteinsko majú tiež úmysel zúčastniť sa tohto mechanizmu relokalizácie. A my prizývame aj ďalšie krajiny, aby sa inšpirovali ich príkladom. Ale my musíme byť naozaj veľkorysí k tým, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, ale rovnako my musíme byť pevní voči tým, ktorí nemajú žiadne dôvody ani potrebu zostať v Európe a požívať medzinárodnú ochranu. A práve preto navrhneme návrhy ohľadne posilňovania našej politiky v oblasti e, navracania a readmisie utečencov. Naša azylová politika musí byť ľudská, ale sa zmenší v okamihu, keď tí ľudia, ktorí e, nemajú právo na azyl, vedia to, zneužívajú toto právo. Takže my sa k tomu chceme e, postaviť z dvoch strán. A keďže nie je dostatočné bojovať len proti príznakom krízy, je dôležité spolupracovať aj s krajinami pôvodu, aj s tranzitnými krajinami, aby sme za vysporiadali s príčinami. My ich dobre poznáme. Nestabilita, vojna, chudoba, Líbia, Sýria, Irak celá Afrika. Aj tu treba vybudovať mosty a treba vybudovať viac zdieľanej zodpovednosti a väčšiu, potrebujeme väčšiu spoluprácu s našimi africkými partnermi. Je dôležité, aby členské štáty zvýšili svoju rozvojovú pomoc. To je nevyhnutné. My potrebujeme 0,7 nie teraz, ani zajtra, ani budúci rok, teraz, v tejto chvíli a pokiaľ ide o obranu. E, máme tu Ukrajinu a Sýriu, Stredný východ a Afriku. Naše susedstvo je čoraz zraniteľnejšie a menej stále. Boli by sme naivní, keby sme si mysleli, že Európa môže konať len soft power. Nemôžeme mať soft power udržateľný, ak nebudeme mať hard power. My potrebujeme integrovanú obranu. Aj to je otázka dôveryhodnosti. Nejde tu len o to, aby sme z jedného dňa na druhý vybudovali európsku armádu. To je starý európsky projekt, dlhodobý projekt. Nejde tu ani o to, aby sme z Európskej únie urobili protiprojekt NATO. My nie sme konkurenti, ale partneri. My musíme pracovať spoločne a na jednej vlne. A to, čo my budeme potrebovať v oblasti doprav, e, obrany, to je posilnená spolupráca, tak ako to umožňuje Lisabonská zmluva. Viac spoločne, aby sme urobi to robili lepšie spoločne ako oddelenie. Dnes v Európskej únii viac ako 80 investícií do obranných zariadení sa robí na národnej úrovni. A teda aj z rozpočtových dôvodov je potrebné budovať mosty a mať väčšiu mieru spolupráce na trhu obrany pri hľadaní inovácie vo výskume, tak aby to zodpovedalo spoločným potrebám a výzvam. A potom treba, aby sme budovali e, mosty do budúcnosti a vytvorili e, menovú a ekonomickú úniu a zachovali spoločný trh, jednotný trh. Kríza ukázala, že euro nás chráni a dáva nám stabilitu. Bez eura by sme boli prežili skutočne nepríjemné chvíle, odtrhnutie sa národných egoizmov, ale ochrana, e, ktorú euro prináša, nepadá z neba. Je napojená priamo na našu dôveryhodnosť, na našu stabilitu, rast, E, ekonomickú vyrovnanosť, sociálnu trhovú konkurencieschopnú ekonomiku, zamestnanosť, sociálny pokrok a prosperitu našich občanov. A práve to je cieľ návrhu správy. A ja viem, už viem, že anglické tlmočenie funguje dobre. A práve toto, e, máme tu, 5, máme tu program, ktorý je piatich prezidentov, lebo pán Juncker sa včera stretol aj s prezidentom Šulcom. Správa obsahuje cestovnú mapu na doplnenie ekonomickej a menovej únie pragmatickým spôsobom. Niektoré iniciatívy, ktoré sa navrhujú, by mali byť i hneď spustené do praxe. Prvé opatrenia by mali byť spustené inštitúciami od 1. júla 2015. Ďalšia času. Táto správa dá, načrtáva jasný smer, ktorý je dôležitý pre občanov aj ekonomických hráčov a pre jednotnú menu. Prvýkrát e, tu máme vlastne e, toto zameranie sa na prax, ktoré začína teraz a bude trvať do júla 2017. Chceme tým stimulovať konkurencie, schopnosť, konvergenciu, zabezpečiť zodpovednú rozpočtovú politiku, doplniť e, menovú úniu a posilniť demokratickú zodpovednosť menovej a ekonomickej únie. Druhá fáza e, e budovania a, e, uzavri- a dobudovania tejto menovej a ekonomickej únie nám umožní vytvoriť e, trezor e, banku e, menovej únie a to vytvorí stabilný a pros- prosperujúci rámec e, pre Európsku úniu ako krajiny s jednotnou menou, ktorá bude atraktívna pre ostatné krajiny. My navrhujeme, aby sme pokojne vybudovali ek- ekonomickú, finančnú, rozpočtovú a politickú úniu. To nie je cieľ sám o sebe, to je prostriedok, ako reagovať na očakávania občanov a pripraviť úniu na budúce svetové výzvy, pretože Európa to je viac ako Eh, jednotný trh a jednotná eh, mena. To je ambiciózny projekt pre občanov, ale nie len pre občanov. Dovolte mi eh, to uzavrieť v mojom rodnom jazyku. Dnes v Holandsku zomrel známy spevák Tail a na konci môjho prejavu chcem citovať z jeho Eh, repliky, asi najznamejšej, eh, ktorý, eh, keď prvýkrát som počul v Európskej rade, určite ich to osloví a každý patrí svetu a svet patrí každému. A nome del gruppo del Partito Popolare Europeo... V mene skupiny EPP má slovo pán Weber. Eh, pán predseda, pán podpredseda, eh, ctení zastupcovia Európskej rade, kolegyne, kolegovia, chcem sa dnes obmedziť na dva body, ktoré eh, sa v rade budú prioritne diskutovať, ktoré sú dôležité pre všetkých. Prvá je naša eurozóna, naša spoločná mena a potom prirodzene Grécko. EPP chce, aby Grécko stalo v eurozóne my cítime túto situáciu e, vážne. V týchto dňoch e, budú sa príjmať ťažké rozhodnutia. E, tu na Jean-Claude Juncker má plnú podporu svojej frakcie a chcem vyjadriť, že túto krízu, ktorú už 5 rokov zažívame s hospodárskou a menovou krízou ako Európania, sme hrdí na to, čo sme dosiahli v ostatných štátoch, Portugalsku, Španielsku, Cypre E, Taliansku, ktoré sú e, štyri e, štáty, ktoré boli pre tohto programu a už sa dostali z krízy a teraz tento týždeň ostáva vyriešiť tú situáciu v Grécku a chcem ešte vyjadriť skomne, že sa mrhalo časom. Teraz sme mesiace rokovali na technickej úrovni a hovorilo sa, my sme nekonečne mrhali čas, pretože grécka nová vláda nebola v stave predložiť konkrétne návrhy na stôl. Teraz, chvala Bohu, Lok sa podarilo, že aspoň sme dostali text a E, myslím si, e, že e, sa to vadilo po prvých piatich mesiacoch komunistickej vlády. Pozrieť sa na to, čo títo noví politici dosiahli a čo sa predložilo. Oni tvrdili, že prevzali skrachovaný štát a teraz predložili bilanciu a ja sa pozriem na tú bilanciu. V januári sme mali situáciu, kde v štátnom rozpočte Grecka boli mierne prebytky a teraz tento prebytok sa rozlial a opäť je tam schodok a opäť nemôžu vyplácať e, e, dôchodky. A e, tiež na začiatku roka bola situácia, kedy bol mierny rast. Po katastrofických rokoch bolo v januári mierny rast a teraz je silná recesia, nikto investuje v Grécku. Mali sme banky, ktoré do istej miery boli stabilné a teraz grécké banky majú riziko, že ich budú pliniť a že miliardy odtiaľ vyberú, pretože grécké ľudia nemajú dôveru tejto uh, Myslím si, že e, za 5 mesiacov e, si musíme povedať, že čo sa stalo z týchto, ktoré sa môžu volať, k, vyzývať bohatých k tomu, aby sa to zaplatili, keď toto sa stalo za 5 mesiacov komunistickej vlády. Toto je bilancia, ktorá nastala po 5 mesiacoch Cyprasa a napriek tomu sa snažíme, napriek tomu vyjednávame ako frakcia EPP e, pre nás je kondicionalita dôležitý bod, pretože Grécko potrebuje plán, ako sa dostane z tejto negatívnej špirály, ktorú tam pozrieme a preto žiadame program, eh, na eh, ktorom sa eh, darcové peniaze spolu s Greckom dohodnú, aby nakoniec to ponúklo perspektívu pre Grécko. A chcem k tomu vyslovene povedať, že teraz je lopta na strane Atena. Ehm, potrebujeme od Aten návrhy, ako tie problémy sa majú riešiť a na to budem potrebovať aj parlamentnú väčšinu v Atenách. Jednoduchá podpora od Cyprasa a Barosáky sa nebude dostatočná, aby získali dôveru e, Európanov. V takejto e, situácii sa nachádzame a e, napriek tomu, že cítime veľké sklamanie v našej frakcii z konania greckých partnerov, napriek tomu my budeme podporať všetky úsilia, aby Grécko sme udržali v eurozóne my sme to dlžní e, ľuďom v Grécku, nie vláde, ale e, ľuďom. A e, posledné dni tisícky demonstrovali na uliciach v Atenách, ktorí chcú ostať v eurozóne a naša frakcia je na strane týchto ľudí. Kolegyne, kolegovia, chcem sa vyjadriť k dvom bodom, a to tematika migrácie, ktorá uznela, potrebujeme legálne cesty pre tých, ktorí potrebujú našu pomoc, aby prišli do Európy a našu ochranu a um, E, sírsky prípad je e, dobrý návrh, ktorý nemôže e, nikto odmietnúť a preto podporujem komisiu, aby tu ostala dôrazná, aby zabezpečila pomoc pre sírskych utečencov podľa definície HCR, ale tiež chcem povedať v našich, mene našej frakcie, že keď by sme sa postavili proti tým členom a proti zneužívaniu posledné roky, dve tretiny žiadateľov azylu boli zamietnutí v Európe a keď e, to vyhodnotíme, tak musím jasne povedať, že Európa musí pracovať na tom, aby vonkajšie hranice lepšie zabezpečila, aby na vonkajších hraniciach kontinente sme mohli povedať, že ty môžeš ísť dnu no. a e, ten, ktorý nemá právny dôvod e, vstúpiť, povedať, že ty musíš zostať von a E, tiež e, musím povedať, že e, v kandidátskych štátoch na vstup do EÚ, napríklad Srbsko, ktoré majú príliv utečencov a s ktorými vyjednáme, musíme povedať, že jasne to ide o bezpečné tretie štáty a tiež v súvislosti s Tureckom, ktorý má uplatňovať túto politiku odmietania azylantov. A žiadam komisiu, aby intenzívnejšie e, hovorili s e, týmito balkánskymi štátmi, aby e, sa táto vec začala intenzívnejšie platiť. Potrebujeme rovnáho na jednej strane pomoc proti vyčlenovaniu, na druhej strane riadny poriadok zabezpečenia hranice, ktoré bude predchádzať zneužívaniu. Teraz za skupinu Európskej progresívnej demokratickej socialistickej aliancie. Pán Ital, ďakujem, pá, vážení kolegovia, pán predseda, ďakujem za odvedenú prácu lotišskému predsedníctvu. Dnes by som veľmi rád hovoril o konečnom výsledku vyjednávania o Grécku, ale my namiesto toho ešte stále diskutujeme, ako to dopadne. Vo februári sa hovorilo, že dohoda bude v apríli sa to tiež povedalo v pondelok, to vyzeralo, že už nejaká dohoda bude. Ja verím a dúfam, že tento raz to vyjde, ale stále počúvam kritické hlasy. Sú to či už zástupcovia Európskej pravice alebo MMF, a ja nie je veľmi ľúto, že aj takí kolegovia ako kolega Weber, ktorého si vysoko vážim, hovoria, že grécka vláda musí predniesť nový návrh ešte dnes. Áno, na stole máme materiál, predovšetkým vďaka snahe predsedu komisie Junckera a je potrebné povedať, že komisia sa správala zodpovedne a vyvážene. Ale keď tu už túto dohodu máme, na čo máme ešte čakať? Na čo chceme čakať? Ja si nedokážem predstaviť, ako by to bolo ďalej, veď by bolo predsa veľmi smierne nejakému E, percentuálnemu bodu DPH by sa ohrozila budúcnosť eurozóny a Európy. Čo za hru to vlastne hráme? Ak niekto chce takto hrať, aby pokoril grécky národ, tak chcem povedať, že to je chyba. Vlády a my tu máme Ciprasovú vládu, ale vlády sa mení prostredníctvom hlasov voličov. Tu nejde o to, aby sme diskutovali alebo odsudzovali nejakú vládu, pretože spása gréckého národa nie je zároveň spásou eurozóny. My musíme nájsť nejaké technické riešenie, ale v tých technických e, diskusiách sme si všimli víziu e, byrokratickej Európy, ktorá nemá riešenia ani pre emigráciu. Ja sa chcem poďakovať pánovi Timmermansovi, ktorý tak rozhodne hovoril o rozdeľovaní, ale na rade to tak nevyzerá a to musím povedať veľmi úprimne a zároveň s veľkým zármutkom. Na jednej strane máme štáty ako Taliansko, ktoré sa snažia urobiť všetko, čo je v ich silách na záchranu ľudských životov v Stredomorí. Na druhej strane tu máme však maďarskú vládu, ktorá začala jednostranne stavať plod na ochranu proti migrantom. A musím povedať, že mi to spôsobuje veľký zármutok, že práve krajina ako Maďarsko, ktoré samo za železnou oponou trpelo, teraz buduje nové múry proti emigrantom. Stratégia Európskej komisie bola a je, je správna. Čiastočne sa zdá byť prijímanou, ale iba čiastočne. 40 tisíc imigrantov, ktorí majú byť prijatí, vytvorenie hotspotov, áno, ale to všetko nestačí ja chápem, že to je diplomatická otázka, ale my sa nemôžeme zaoberať iba dvojznačnými e, významami slov. Niektoré štáty sú za pomoc emigrácie, ale sú proti mechanizmom rozdeľovania. Čo to má znamenať? Môžete mi povedať, čo tým chcú povedať? Že tu nemajú byť povinné mechanizmy? Vysvetlite mi to, prosím, konkrétne, čo to má znamenať. A pri takejto obrovsky dôležitej téme my sa tu zaoberáme lexikálnym rozlišovaním významov slov, nemali by sme sa radšej zaoberať podstatou veci a ukázať, že dokážeme viesť Európu. Ak Európu nepovedieme, tak to chcem povedať vládam, prečo sa teda desíme a stiažujeme na populistické tendencie, pretože populizmus je práve spôsobený takýmto správaním. Ak sa jeden štát postaví proti druhému, tak je to kvôli tomu, že tu nie je európske rozhodovanie. Keby tu bolo európske rozhodovanie, tak tieto veci by sa skončili. A práve preto má Európsky parlament právo ozvať sa. Európsky parlament, nehľadiac na niektoré menšiny, ktoré rešpektujem, ale Nezdieľam ich stanoviska, aj v tejto téme Európsky parlament hovorí vždy jasne a rozhodne a ja to chcem potvrdiť týmto prejavom. Ďakujem. A nome del gruppo... Teraz... Mikro, mikro. V mene ECR má slovo pán Kamal. Ďakujem. Chcem sa tiež poďakovať Latvijskému predsedníctvu za uh, vaše uh, funkcie obdobie. Viem, že to je vaš posledný deň. A jeden z problémov, ktorý za, uh, kvôli ktorému za, uh, ostáva konkurencieschopnosť EU, je, že toto riešenie sa vám zdá byť viac Európy a viac predpisov. zatiaľ, čo v VCR proti uh, väčšej byrokracii, ktoré uh, bráni podnikom vytvárať viac pracovných miest, zatiaľ čo v samite sa má e, diskutovať e, Grécko a e, kríza v Stredmori a zase, že riešenie nie je viac byrokracie, ale iné náplastňa to, ako keď si presne pacienta, že vždy, keď chceme liečiť pacienta ako Grécko, tak miesto to, aby sme mu dali konečne liečivo, tak mu navrhujeme len náplaste a hovoríme, že ďalšia záchrana a ďalšia ďalšia náplasť, e, a ďalšia záchrana a až kým dosiahneme ďalšiu dohodu. Ako dlho to bude trvať, kým sa vrátime späť do tejto snehovne budeme debatovať o týchto istých otázkach? Ako dlho to bude trvať, kým e, eurozóne už dojdú tieto náplasti? Ako dlho bude e, pokračovať táto hra o obviňovaní medzi členskými štátmi? Mnohí hovoria, že si môžu eh, dovoliť, aby Grécko ostalo v eurozóne, ale eh, nie sú úprimné eh, voči splatníkom, že takáto únia vyžaduje ehm, transfery peňazí od chudobných, od bohatých štátov chudobným a asi do nekonečná. Ale aj Grécko sa musí zodpovedne E, správať. Ako povedala iná skupina, e, je na, čas, na čase prestať im dávať na ale dodržať pravidlá. Keď sa pozrieme na krízu v Stredomorí, nie je na to ľahká odpoveď, e, napriek tomu, čo mnohí hovoria. Nemôžeme umožniť, aby sme úplne zastavili tento príliv, ale nemôžeme ani nikoho sem nepúšťať, ale potrebujeme predtým vyriešiť tento problém s zúfalými ľuďmi, ktorí prichádzajú životy na mori. A e, e, zatiaľ, čo e, niektoré štáty EU môžu urobiť viac, aby pomohli, keď navrhujú systém kvót, je to chyba, pretože napriek nám miesto spolupráce komisia navrhla Eh, rozrobenia a miesto solidarity, teraz máme polaritu a miesto to, aby eh, štáty pracovali spolu, tak sa vadia. Eh, spojme sa v duchu spolupráce, aby sme uľahčili utrpenie tých v štátoch, z ktorých ľudia utekajú, aby mohli predložiť žiadosť o azyl, než sa vidíme na túto cestu a tiež, aby sme sa zamerali na obchodníkov s ľuďmi. A k bezpečnosti a obrane chcem povedať, že spolupráca a koordinácia situácia. A e, nie, e, rozhodne je e, princíp, ktorý musíme e, dodržiavať jednotlivých štátoch eh, po jednotlivých voľbách eh, voliči hovoria to, čo hovorí ECR. Eh, Európa nemôže napredovať ako teraz a musí zmeniť ako britský premiér David Cameron zaviedol návrhy na reformu. Nepozerajte sa na to len ako na nákupný zoznam pre Britániu, ale ako šancu pre všetky EU a možno všetci z nás budú schopní potom lepšie sa postaviť voči výzvam na našich hraniciach, za našimi hranicami aj vnútri našich hraníc. Per il gruppo dell'Alleanza dei Democratici. Ďakujem za skupinu ALDE, pán Verhofstadt. Mr. President, first of all I want to say... Ďakujem pekne, pán predseda. Pre všetkým by som chcel povedať pánovi Timmermansovi, že som si na začiatku myslel, že na konci bude spievať, ale tentokrát nespieva, ale keď plne súhlasím s tým, čo ste povedali o migrácii, aj o návrhoch, ktoré ste mali. Jedinú vec, čo ja k tomu mám, že musíte potom byť konzekventní. Keď raz niečo poviete, je to pravda, ale teraz, čo napríklad sa deje v Maďarsku, a aj pán Pitel o tom hovoril, to je samo o sebe škandál, pretože to ide presne proti aký komunotér. Ide to proti tomu prístupu, spoločnému prístupu a prístupu solidarity, o ktorom ste teraz hovorili a bránite ho v tejto snemovni. Takže dúfam, že E, v závere potom vášho druhého vystúpenia komisia jasne povie to, že to, čo robí pán Orbán, je proti európskym pravidlám a že to nie je v poriadku. Toto považujem za dôležité, aby sa udialo. Moja druhá pripomienka sa týka Grécka. Určite si myslím, že treba dosiahnuť dohodu. Nie je žiadna iná možnosť len sa dohodnúť a myslím si, že nie, Grexit by bol zlým signálom pre všetkých, pre všetkým pre, pre Grékov. Pre, prvá, čo by bolo, by bolo došlo k devalvácii a znižila by sa ich e, kúpyschopnosť o 30-40%. To by bola hneď zlá vec pre Európu aj pre eurozónu, lebo to by efektívne uznačovalo, že euro nie je stabilná mena, dá sa prísť dnu, výsť von, je to ako nejaké party, kde môžete vojsť, keď ich chcete, keď máte peniaze, prídete, keď respektíve prídete, keď keď nemáte peniaze a keď máte, odídete. Takže určite E, treba nájsť riešenie, ale je to riešenie dlhodobé? O čom tu hovoríme? 7 miliard druhého balíka, nehovoríme o riešení pre Grécko, my hovoríme o riešení, ako poskytnúť týchto posledných 7 miliard druhého balíčka. Každý vie a každý hovorí, že o tom treba diskutovať o treťom balíčku. O treťom balíčku v budúcnosti a je absolútne nevyhnutné mať základné, zásadné riešenie pre Grécko, lebo toto je zásadné riešenie. Zásadné riešenie riešenie pre Grécko e, nie je o tomto ich 7 miliardách, ale o dvoch veciach. Prvá vec je, že na jednej strane áno, konečne budú robiť niečo s tým korupčným systémom a jednoducho znižia zamestnanosť v správe a budú privatizovať a podobne. A nie, nejde tu, aby sme znižovali nízke mzdy a nízke dôchodky, ale treba zmeniť systém celý ako taký, ktorý tam existuje, ten spoločenstvo nedeje. My minimálne nie s touto zmluvou, ktorá je na stole. A druhé, chceme strukturálne riešenie e, na dlhovú, správu dlhovej služby v Európe. Myslím si, že by bolo lepšie, keby sme pred troma rokmi začali s tými opravnými prostriedkami, vykú, možnosťou vykúpiť. A teraz musíme riešiť e, krajinu ako Grécko, bude pýtať peniaze a my povieme, my nepovieme Grécku peniaze, pretože prečo my sme nedostali takú istú pomoc? E, pretože keby sme boli mali mali ten fond na, vý, na záchranu, čo sme mohli vtedy prijať, vtedy bolo bývalo to v poriadku a každý by, mal, e, by bol, mohol byť, mať určitú istotu a pokiaľ ide o ekonomickú a menovú úniu a jej dokončenie, e, pán Timmermans, myslím si, že to je dobrý základ tento návrh projektu. Určite aj napríklad ten Redemption Fund, teda ten e, fond na odkupovanie akcií štátov, to zatiaľ nemáme, ale určite aspoň niečo tu je a ja by som ešte chcela povedať a hovorím aj to aj priamo pánovi Pitelovi, aj pánovi Weberovi, že budeme za chvíľku hlasovať, čo ja viem, za 3 hodiny alebo 5 hodín o správe správe, o aké správe pani Bereš. Správa pani Bereš, o nej budeme hlasovať a tá nemá absolútne žiadnu ambíciu, nemá tu ani toľko ambície, čo tu piatich predsedov. Tento parlament bol vždy prvým lídrom ekonomického riadenia v EÚ, teraz bude hlasovať aj správe, ktorá nestojí ani za to, aby si dočítal. čítal. A naozaj, pán Weber, ja vidím, že koľko ste sa posnažili, aby ste dosiahli, aby ste celú vec nejako ulepšili a podobne. Je to správa vlastnej iniciatívy, ja viem, ale ja vám môžem povedať, že videl som už určite lepšie správy per vanš Beres, lebo teraz nejde o to, aká je pani schopná, pani Bereš schopná či nie, ale jednoducho my ešte pred začiatkom hlasovania, pán predseda, my sme to mali by sme poslať späť do výboru, lebo je to absolútne šialené, zbytočné a ja to hovorím úplne všetkým kolegom, určite aj ľuďom z EPP, aby sme teraz hlasovali o správe, ktorá už je zo stola, pretože tu priniesol pán predseda Juncker oveľa lepší návrh. Confederale della Sinistra skupinu GUE NGL zastúpi pán Papadimuris, dávam mu slovo. Pán predseda, pondelok sme videli vyhlásenia, rôzne vyhlásenia, ktoré zneli ako riešenie gréckého problému, vyhlásenie euroskupiny, ktoré jasne vyjadrovalo, že to bol dobrý základ, potom bol sami, tam každý hovoril, že už sme desi eh, na začiatku toho, že dospejeme k dohode a podobne. A potom zrazu eh, došlo k eh, podkopaniu situácie zo strany niektorých konzervatívnych vlád a veriteľov a MMF a tí, ani nie sú na európskej úrovni, ale zdá sa, že oni napokon ani nechceli, aby došlo k nejakej dohode, aj keď tu Európska únia a Grécko boli na jednej lodi a chceli dosiahnuť dohodu, ale tí vonkajší e, aktéry tí vlastne chceli celý tento proces podkopať a naozaj e, demotivovať gréckých e, obyvateľov a spochybňujú, že či my naozaj rešpektujeme sam pravidlá a či Grécko ako také demokratickou krajinou ako taková spolupráci s, s, s komisiou vznikol tu návrh, e, alebo Grécko pripravilo návrh, ktoré už e, vedie k správnemu vedeniu verejných peňazí a verejnej správy a ktoré bude bojovať s byrokraciou a klientským štátom a malo by to ukončiť e, existent, diskreditovanie ľudí, ktorí majú 45 rokov a už prichádzajú o prácu a podobne. Takže ja si myslím, že už nastal čas pre všetkých, aby už každý čiastočne prispel svojou časťou tak, aby sme naozaj mohli už vylúčiť z slovníka slovo Grexit aj v rámci tejto európskej diskusie, tak aby konečne občania Grécka aj, aj celá krajina už sa konečne mohli odlepiť od dna. A myslím si, že tu povedané bolo už mnoho, že už e, rokovania, na rokovaniach trojky už e, sme dospeli na dono, keď vidíte zníženie miest dôchodkov o 30%, e, keď vidíte tri, trojnásobné zvýšenie nezamestnanosti a keď vidíte, že sa dlh zvýšil už zo 100 na 180 HDP a podobne. Áno, vieme, jasne musíme našu, náš domáci rozpočet eh, dostať na eh, právnu pôdu a my sme pripravili aj návrhy a teraz MF e povie, že my nie sme dostatočne spokojní, pretože pokiaľ ide o zdaňovanie e, tých e, bohatých, ktorí majú viac ako 50 tisíc eur ročne, tí by mali mať vyššie dane a podobne. A to sú, mnohí z nich sú prakticky mnohí, často len jedinými, ktorí sú v rodine zamestnaní a jednoducho hľadanie riešenia je naozaj urgentnou úlohou. Návrhy na stole sú. Určite aj vo svetlej diskusii v pondelok pán Timmerman spracoval aj na tomto základe so svojimi návrhmi a MMF možno nemusí byť tým najdôležitejším, ktorý rozhoduje o európskych e, otázkach. Skúsme rešpektovať demokraciu. Grécko a Gréci sú pripravení spolupracovať, ale jednoducho e, Gréci už nie sú ochotní byť neustále ponižovaní takýmto spôsobom. Ďakujem. Za zelených a Európsku aliancu pán Lambert. Ďakujem, pán predseda. Ide tu o predovšetkým o štrukturálnu reformu, ktorá by mala umožniť Grécku e, postaviť sa na nohy a E, zaviesť sociálne spravodlivú fiškalitu, ktorá by zároveň bola ekonomicky efektívna a ochraňovala životné prostredie. Je treba e, zaviesť udržateľné financovanie, ale zároveň rešpektovať práva tých najslabších vrátane penzistov. Je dôležité zredukovať vojenské výdavky, kde je Grécko šampiónom na to. Ľutujem, že to musím povedať. A ďalej treba skutočne presadiť efektívnu e, správu a boj proti korupcii a klientelizmu. Grécká vláda, ktorá bola v januári zvolená, možno niekedy oneskorene a niekedy nešikovne dokázala, že je pripravená prijať záväzky. Druhým prvkom sú investície. Všetci vieme, že dnes investovať v Grécku je mimo gréckej ekonomiky a mimo jej možnosti. A e, ďak, Ďakujem pánovi Timmermansovi, že komisia preukázala, že je pripravená pomôcť. Ale viem, že zo strany rady chcú e, poukázať na e, Grécko prstom. Tie tri prvky, tretí prvok je, aby grécky dlh bol udržateľný. Grécky dlh bol v roku 2010 neudržateľný E, bol neudržateľný v roku 2012 po prvom e, pomocnom pláne aj po druhom pomocnom pláne a situácia sa ešte zhoršila. Všetci tí, ktorí odmietli vziať do úvahy reštrukturáciu gréckého dlhu, e, ukázali buď vážnu ekonomickú nekompetentnosť alebo negovanie e, reality alebo ideologickú ku obsesiu a odmietnutie prevziať zodpovednosť. Lebo a rovnako aj veriteľia boli rovnako zodpovední. Dnes je potrebné, aby reštrukturalizácia gréckého dlhu bola na programe, aby sme prijali v tomto smere pevné záväzky. Albert Einstein povedal, že bláznovstvo spočíva v tom, že sa stále opakuje tá istá vec a pritom sa očakávajú iné výsledky. Ja dúfam, že namiesto tej, tohto bláznostva v rade preváži kolektívna inteligencia ja viem, že niektorí v rámci vlád veriteľských alebo aj v niektorých európskych e, bankách si želajú porážku. Želajú si, aby Grécko vystúpilo z eurozóny. Viem to a počul som o tom osobne. Takýto postoj je nezodpovedný. Ja viem pochopiť, že e, e, vynorenie sa politických síl, ktoré sa odlišujú od jednotného zmýšľania, môžu niektorých rozčúliť ale vždy si myslím, že by bolo politicky nezodpovedné odmietnúť tieto riešenia, pretože to by znamenalo otvoriť cestu tým, a takí sú tu v tomto zhromaždení, zo strachu stigmatizácie iného si robia svoj vlastný obchod. Ďakujem. Za skupinu EFDD. Nech sa páči. Pán predseda, Nož, e, my počas minulých ročných európskych volieb my v UKIP sme počuli, že my sme boli bláznili, keď sme hovorili o európskej armáde, ale práve teraz povedal pán Timmermans, že európska armáda je dlhodobým európskym cieľom. Takže ďakujem pekne, pán Timmermans, že ste nám to jasne vyjadrili ešte pred referendum v Británii Teraz je mi jasné, že tri najdôležitejšie témy počas tejto Európskej rady sú, ako si Európska únia podarí s emigráciou, ďalej kontroverzná tém, zmluva TTIP a samozrejme Grécko. Poprvé, e, problémy s migráciou e, bol vlastne spomenutý, pretože mnohí britskí poslanci sa sem nedostali, pretože bol chaos v Kale, takže tu, s tým problém už problém je. A neviem, či budete blokovať e, dopravu do Británie, to e, dokonca ešte aj tunel bol zavretý. Je tu polovica, pol milióna migrantov, ktorí sa chcú dostať e, cez Stredomorie do Európy a ďalších pol pol milióna, ktorí už idú cez Afriku smerom na Blízky východ a najhoršie je, že my nevieme, kto títo ľudia sú. E, my sme počuli, že ISIS využíva tu, tento chaos na to, aby mohol pretláčať svoju ideológiu na náš kontinent a, a budú, to znamená, že budúci teroristický útok nie je otázka, že či, ale len kedy a kde. E, ďalej, pokiaľ ide o azylovú politiku, pán Timmermans, ja mám lepšiu návrh. E, Odpoveď je, Americ, austrálske riešenie jednoducho dať ocelovú hranicu a povedať jasne, že Európa nie je jednoducho len taká, taký ľahký cieľ. A Ďalej TTIP, bola tu veľká diskusia a dokonca sa hovorilo o Strasburgu, ste zrušili rozpravu o TTIP, ignorovali ste milióny občanov v Európe, ktorí e, majú obavy o túto zmluvu. Povedzte, poviem im jasne, že TTIP jednoducho má pomôcť e, mal, mal pomôcť e, malým eh, a stredným podnikateľom a spotrebiteľom podobne, pričom naopak to slúži len lobbystom a veľkým korporáciám. Je tu 40 tisíc lobbystov, eh, tu v Bruseli to je 23 eh, na jedného európskeho poslanca, je ich tu viac než vo Washingtone, takže ma vôbec neprekvapuje, že tu komisia aj tento parlament TTIP podporuje. Takisto sa tu hovorí o škodlivých dopadoch tejto zmluvy a musíme sa jednotne postaviť proti tejto tajnej dohode. A posledná téma sa týka Grécka. Naozaj e, Európska únia ochudobnila, e, pričom je to kolíska demokracie a stalo sa z nej naozaj e, je teraz predmetom e, šikanovania zo strany e, v Bruselu. Takže naozaj sa postavme teraz e, za grécky národ. Ďakujem pekne. Per correttezza di informazione. Aby sme mali správne informácie, predseda Schulz sa rozhodol, že odloží hlasovanie a plenárne zasadnutie, ktoré je suverénne, sa rozhodlo, že tá rozpráva bude odložená, nebude zrušená diskusia. Za ENF pani Marine Le Pen. Najskôr ja predpokladám, že ale demokracia skutočne v tomto parlamente ťažko ide dopredu ale už sme sa tu rozhodli, máme tu niekoľko členov, ale tento parlament, ktorý si tak zakladá na demokracii e, a rešpektuje všetky skupiny, nájde nejaké riešenie a skoncuje s tým, čo e, všetkým pripadalo ako hrozná diskriminácia. Takže páni poslanci, rokovania, ktoré v súčasnosti vedie Európska únia s Gréckom, sú zúrivé. Brusel nechce ustúpiť a E, grécku chce vnútiť hyperúsporné opatrenia, ktoré ničia krajinu, min, minimálne platy a e, vzostup pri daní z pridanej hodnoty už zničili grécku ekonomiku a žiadny prístup nemali. A sa Grékom chceme aj my ostatní zdieľať tento scenár? Spýtajte sa Grékov, ktorí majú 180-percentný dlh svojho HDP a nemôžu platiť svoj dlh a ďalej nie sú neudržateľní, nie no, ťarchu verejného dlhu. Je to e, otroctvo za dlh, e, ktorý bol už v Biblii, sa spomína, že dlhy boli e, odpustené. A Grécko, e, ak mu nepomôžeme, 30. júna zbankrotuje a aj bre, grécké podniky a potom sa bude aplikovať text, ktorý tento parlament v roku 2014 odhlasoval a my sme ho nazvali MIR, jednotný mechanizmus a my, európske národy, e, sa jednoducho zmocníme všetkých ich úložiek a úspor a treba kapitalizovať krachujúce banky. Nie, ale to ste asi skryli pred vašimi voličmi článok 6, ktorý hovorí, že treba e, znížiť e, garantované vklady zo 100 tisíc eur na koľko? Na 0 eur. Pripomínam vám článok 6, aby som vám osviežila pamäť. Pôvodná cena bola 100 tisíc eur, ale e, hovorí sa, že v súvislosti s evolúciou bankového systému sa bude toto preskúmávať opakovane. A takéto preskúmanie nastane 3. júla 2020, ak nepredvídané e, udalosti si nevyžiadajú skorší termín. To je tyranický termín a je to hlúpe, preto a bude to stupidné, keď občania Európskej únie pochopia vaše manévre. To potom e, zrýchli ešte e, situáciu a nebudete mať možnosť opäť opätovne e, zachrániť euro, inak ako konviškáciou úspor občanov. Vy skrývate všetkým, e, všetkým e, občanom, že môžete, z, e, môžete e, skonfiškovať ich vklady. Kolegovia, je čas vrátiť sa e, k demokracii a dať e, každému národu svoju národnú menu. La parola... A slovo má teraz Pán Papadakis, nezaradený. Micro, please.